Good evening, colleagues. Um, we'll begin with point one on the agenda. And if you could note... Začali by sme, ak dovolíte. Prosím, eh, láskavo uh, vezmite na vedomie, eh, že bod 4 začne o 20. hodine, o 19.45. Pani komisárka je totiž v dispozícii až o 20. hodine. Ak teda nie sú žiadne námietky k programu, budeme považovať program v takomto znení za schválený. Máme, kolegovia, dva body na programe na dnešnú schôdzu Najskôr ešte pripomeniem, aké mám jazykové pokrytie. E, dánčina, galčina, malčina a chorvačina nebudú k dispozícii. Máme dva, programy, dva body programu. E, Dančina, Galčina a Malčina nebude k dispozícii. E, máme teda na programe dva zásadné body. Prvý sa týka um, Európskeho eh, podporného orgánu pre azyl. Konkrétne pôjde o vymanovaného eh, pardon, kandidáta na post eh, um, riaditeľa. 22. januára 2016 ho správna rada EASO um, vybrala za oficiálneho kandidáta um, na post riaditeľa a pozvala ho tým tiež na výmenu názorov s poslancami Európskeho parlamentu podľa článku 30 bodu 1 nariadenia o fungovaní EASO. Ehm, ešte predtým, než teda bude oficiálne vymenovaný, musí sa podrobiť vypočutiu vo výbore v Európskom parlamente. Najskôr dám slovo pánovi Karerovi samotnému, aby sa predstavil v priebehu zhruba 10 minút, potom dostanú slovo koordinátori a potom bude priestor na odpovede. Začali by sme teda tým, že dám slovo pánovu Karérovi na maximálne 10 minút. Srdečne vás tu vítame, pán Karéra, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members of the Vážení poslanci, eh, vážený pán predseda, je mi naozaj veľkou cťou eh, zúčastniť sa tohto stretnutia po eh, tom, čo má riadeca, čo ma správna rada zvolila minulý týždeň. Chcel by som e, vám priblížiť 5-bodový plán, e, ktorý sa venuje otázke riadenia orgánu na najbližších 5 e, rokov. Najskôr by som sa však v krátkosti predstavil, dovolíte, som národnosťou Portugalec. Už viac ako 30 rokov pracujem na vysokých manažerských pozíciách, na rôznych postoch na celom svete. Mám skúsenosti s krízovým manažmentom, z OSN, taktiež z humanitárnych operácií z Afriky, z Ázie a z Európy. A tiež som pôsobil aj s spolupráci s Frontexom, um, konkrétne spolupráci s riadiacim tímom, najmä v priebehu arabskej jary, keď sa um, Frontex zabral otázku v reakcie na arabskú jar a tiež potom um, pri koordinácii um, pozemných aj uh, námorných a vzdušných operácií Frontexu. Tiež som pôsobil ako konzultant v súkromnom sektore, konkrétne s e, firmami Ernst Young a Deloitte. E, tiež e, mám certifikáta auditora. Myslím si, že toto um, toto moje poslanie, taktiež moje pôsobenie a moja kvalifikácia ma plne oprávňuje vykonávať funkciu riaditeľa orgánu EASO, najmä cieľom naplniť eh, ciele, ktoré eh, má orgán EASO splniť. Teraz by som prešiel, eh, keďže nemám veľa času, zrejme už iba 9 minút a nie 10. Chcel by som vám teda priblížiť ten 5-bodový plán. Ide tu o strategický prehľad manažerských výhľadok toho, ako riadi túto agentúru. Nejde tu o samotný pracovný program alebo o strategický plánovací dokument tejto agentúry. Ide tu o prehľad prístupu k všeobecnému riadeniu, taktiež stanovovaniu priorít a v tom, ako máme zamerať a sústrediť našu prácu po udalostiach z minulého roka v oblasti migrácie a tiež e, s, so zverejnením e, plánu desiatich krokov v apríli na úrovni Rady komisia zverejnila Európsku migračnú agendu a v tejto agende zohráva významnú úlohu EASO, agentúra EASO a je tam aj nový prvok v rámci prípravných e, e, opatrení sa e, plánuje aj práca v teréne a pritom nie je dostatočné personálne pokrytie tejto agentúry. Je potrebné venovať sa najmä činnosti na úrovni hotspotov, taktiež relokáciám, poskytovať operačnú podporu a taktiež, aby sa dosiahla pridaná hodnota, hodnota najmä v Grécku a v Taliansku a toto bolo významnou súčasťou našej práce v posledných niekoľkých mesiacoch a musíme sa o to snažiť aj naďalej. Chceme, aby celý proces bol efektívnejší, operatívnejší, viac zameraný na konkrétne výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť v riadení vstupov a tiež v riadení migračných tokov EÚ. Tiež e, musíme rešpektovať potreby členských štátov. V Taliansku a v Grécku existujú rôzne špecifické výzvy. Konkrétne v Grécku sme vyslali mobilných pracovníkov, taktiež sme na piatich ostrovoch otvorili flexibilné pracoviská, na, na piatich sme v priebehu piatich mesiacov um, otvorili nové pracoviská, ktoré sú vybavené počítačmi, mobilnými zariadeniami, sú tam vyslaní odborníci a teraz sa venujeme otázkam príjmania informácií pre migrantov. Poskytujeme informácie o tom, že existujú rôzne spôsoby, formy ochrany a získania azylu. Mm, tiež poskytujeme um, zariadenia Eurodata, tie sme nakúpili pre členské štáty, tiež poskytujeme služby tlmočenia, ako aj um, sociálne poradenstvo a ďalšie úvodné kroky v procese relokácií. Je to obrovské úsilie pre agentúru ktorá pred 5 e, mesiacmi nemala prakticky žiadne skúsenosti e, z terénu. V tomto procese musíme pokračovať, toto je moja prvá priorita a tiež je to priorita moho týmu na Malte. Ďalej druhá priorita sa týka pokračovania produktov portfólia, ktoré ja sa budú a za ktoré je uznávané z hľadiska školenia a hodnotenia kvality. Chceme, aby um, tento proces bol konkrétnejšie viac reagoval na potreby členských štátov regiónov. E, e, nie všetky členské štáty regióny majú rovnaké potreby. Pobalské krajiny napríklad majú e, odlišné potreby ako stredomorské krajiny. A toto všetko treba brať na vedomie. Tiež musíme pokračovať analýze informácií a údajov o krajinách pôvodu, o ukazovateľoch, o bezpečných krajinách pôvodu, o e, podmienkach príjmania informácií o budovaní sietí, e, informácií analýz o týchto sieťach. Tieto oblasti naše portfólia musia byť naďalej rozvíjane a musia prebehnúť e, potrebné modernizačné procesy, pričom sa musíme venovať potrebám konkrétnych krajín a regiónov, čo sa týka teda operatívnej činnosti, kvalitatívnej činnosti, um, Eh, informačnej analytickej činnosti a tiež v neposlednom, neposlednom rade aj ďalších operácií. Celkom iste všetci viete, že prebehlo mnoho stretnutí na vysokej úrovni summitov um, eh, v posledných 5-6 mesiacoch. Chcel by som upozorniť napríklad na stretnutie na vysokej úrovni s predstaviteľmi krajín Západného Balkánu. Závery a 17-bodový akčný plán eh, žiada agentúru EASA, aby zohrávala kľúčovú úlohu v tomto regióne. Už sme eh, začali v tomto smere pôsobiť. Stretli sme sa s zastupcami Srbska, Macedónska, máme pracovníkov priamo v teréne, poskytujeme im poradenstvo a pomoc v riadení týchto migračných tokov. Potom 9. novembra eh, prebehol summit eh, v Valete a závery summitu tu Valety sú dosť rozjahle. Je tam zhruba 15 či 20 strán týchto záverov. Eh, v prostrednej časti dokumentu sa zhruba na strane 5, 7, 8 či 9 hovorí na celej strane o nových úlohách pre agentúru EASO, v e, pôsobení v krajinách pôvodu v Afrike. Ďalej balík s Tureckom. Požiadali nás, aby sme tiež spolupracovali v otázkach readmisie, aby sme spolupracovali s komisiou v rôznych oblastiach. To je zrejme tretia oblasť mimo EÚ, kde EASO má rozvíjať e, svoje e, ďalšie kroky. Nedávno som dostal list od SVČ a mm, SVČ žiada agentúru EASO, aby sme poskytli koncept, čo dokážeme dosiahnuť v oblasti politiky susedstva. Nie je to nepreskúmaná oblasť pre EASO. Máme projekt, ktorý e, sme skončili minulý mesiac. Pracujeme už e, s disponibilnými systémami. E, chceme e, v prípade Maroka, Tuniska a Jordánska vytvárať synergie. A teraz nás ESV žiada o ďalšie možnosti spolupráce a pokračovania tohto procesu, možno rozšírenia. Ďalej Západný Balkán, Turecko, Afrika a politika susedstva. Toto všetko podľa mňa je jednoznačným signálom od európskych inštitúcií, že Agentúra EASO musí prejsť transformáciou, musí sa spolu s členskými štátmi snažiť plniť eh, svoj mandát eh, v spolupráci s eh, výkonnou radou, ale tiež možno aj s vašim výborom. Od roku 2016 máme totiž mandát, ktorý je výrazne zmenený a nemôžeme ignorovať. V neposlednom rade konštatujem, že sa meníme, že rastieme a to je moja piata priorita komunikácia o sieťach, o budovaní dôvery e, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s aktérmi, akým je váš výbor, ďalej mimovládky. Každý, kto má záujem o riešenie témy migrácie a azylu. Ja osobne vnímam um, toto poslanie ako veľmi dôležité na vnútornej úrovni. Tiež musíme podporiť budovanie stredného a vysokého manažmentu. Musíme prispôsobiť našu štruktúru týmto novým povinnostiam. Tiež musíme zajistiť vyššiu transparentnosť a zodpovednosť. Ja som pripravený uskutočniť tieto zmeny a zvýšiť operatívnosť a reakčný, reakcie schopnosti našej agentúry. Teda práve vypršalo vyradených 10 eh, minút, eh, ktoré mi boli pridelené. Ja som sa vám snažil priblížiť eh, moje prioritné oblasti, ktoré sa budem venovať v priebehu svojho pôsobenia vo funkcii. Ďakujem pekne za pozornosť. Som teraz isté, že v dispozícii v prípade otázok či rôznych iných vyjadrení. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Thank you very much, Mr. Carrera, and you'll find that Ďakujem pekne. Pán Carrera, iste si všimnete, že náš výbor veľmi podrobne pozná vašu agentúru EASO. E, my sme sa podeli tiež trialógov, ktoré sa venovali otázke vytvorenia tejto agentúry. Naozaj sme sa aktívne zúčastňovali celého tohto procesu. Do, um, venovali sme sa aj rôznym podrobným aspektom a celkom si sa budeme pozorne e, venovať sledovaniu aj celej vašej činnosti priebehu vášho pôsobenia vo funkcii. Prosím kolegov, aby sa láskavo vyjadrili stručne, maximálne dve minúty, prosím, začína pán Coelho. Quero começar por o meu compatriota José Carreira pela sua eleição. Ďakujem pekne. Chcel by som privítať svojho rodáka pána Carreira a chcem mu zablahoželať k zvoleniu do funkcie. Chcem oceniť jeho profesionálny prístup, ktorý prijavil pred našim výborom vašich 5 bodov, je veľmi zretelných a jasných Um, a tiež um, si veľmi cedíme jasný prehľad o očakávaniach eh, spájaných s agentúrou EASO. Ehm, vy nie ste žiadnym nováčikom eh, v eh, agentúre EASO. My naozaj potrebujeme kompetentných ľudí, ako ste vy. Agentúra EASO už dvojnásobila počet pracovníkov. Vy žiadate o ďalšie navýšenie ľudských zdrojov pre účely hotspotov, ktoré ste spomenuli keď členské štáty vykazujú isté oneskorenie, nie sú schopné poskytnúť tento navýšený počet pracovníkov na pokrytie potrieb hospodov. Mohli by ste nám prosím povedať, či e, tieto podporné orgány by mohli čeliť týmto výzvom a čo sa týka ľudských zdrojov, aké ďalšie ťažkosti očakávate v najbližších rokoch. Ja sa totiž obávam, že podpora priamo v teréne práve tým, ktorí ju najviac potrebujú, utečencom, bude hlavnou úlohou um, tohto orgánu, pretože tieto operatívne formy pomoci by mohli nejakým spôsobom zatieniť, prekryť ostatné úlohy. Domnívate sa, že eh, ste prispôsobení týmto výzvom, ktorý musíte čeliť a úlohám, ktoré musíte plniť? Alebo si myslíte, že by bolo vhodné prehodnotiť právny rámec, eh, ktorý by umožnil eh, vášmu orgánu zasiahnuť. Ďakujeme pekne. Pani Sipel. Ďakujem. Ja by som bola rada, keby sa čo najviac kolegov mohlo zúčastniť v tejto diskusii, preto sa vyjadrím len k jednému aspektu. Európsky e, podporný orgán pre azyl, ak som to správne pochopila, má e, za hlavnú úlohu podporovať členské štáty v riešení a v naplňaní nášho viac menej spoločného európskeho asilového systému, teda jeho úlohou je koordinovať, podporovať výmenu osvedčených postupov. A keď sa pozerám na činnosť posledných rokov, myslím, že sa zhodneme v tom, že agentúra EASO je jednou z menších agentúr a ani rozpočet nemá celkom najväčší, povedzme to takto, a dokonca minulý rok, keď ste koordinovali a podporovali spoluprácu medzi členskými štátmi, rozhodne to nebolo jednoduché. Teraz tu hovoríme o vonkajšej dimenzii koordinácie tohto druhu. A aj keď e, v zásade súhlasím s tým, že politika azylu má aj túto vonkajšiu dimenziu, Neviem. či by aj e, rôzne iné oddelenia európskej inštitúcií by sa nemali zapojiť do tohto procesu, alebo či by sme mali vyčleniť vyššiu podporu aj viac ľudských zdrojov e, do dispozícii agentúre EASO, nielen e, na pokrytie vonkajších, ale aj vnútorných potrieb. Možno by ste sa mohli vyjadriť k tomu, čo presne dokážete plniť z týchto úloh vzhľadom na výzvy, ktorým členské štáty čelia, čo by zahrňali e, tie vonkajšie dimenzie. A ak by ste si mali vybrať medzi vonkajšími vnútornými, na čo by ste sa vy najradšej sústredili? Ďakujeme pekne, pani Ernst. Timothy. Dám ti slovo, aj keď si nebol na zozname keďže si koordinátor, ospravedlňujem sa. Najskôr dám slovo koordinátorom a potom Corneli. Cornelia eh, je um, veľmi ústretová a dáte prednosti. Ďakujem pekne. A ja chcem oceniť eh, vašu prítomnosť. Ja súhlasím s pánom Koejom. Myslím si, že eh, váš úvod bol veľmi zretelný a jasný. Myslím, že Problém je v tom, že tematika, ktorej sa venujete, rozhodne nie je až natoľko jasná, ale váš jasný prístup e, celú situáciu dosť výrazne zľahšuje. Chcela by som spomenúť dve témy. Jednak sme v situácii, keď členské štáty, ktoré um, sú vystavené najväčšiemu poštu žiadosti o azyl, sú vystavené obrovskému tlaku um, z hľadiska potrieb um, ktoré musia plniť z pokrytie svojich obmedzených zdrojov a z toho, čo im vyplýva z nariadenia z Dublinu. Ja sa chcem opýtať, nakoľko by sme mohli prakticky pomôcť eh, týmto členským štátom s využitím zdrojov EASO eh, v snahe zmierniť ich bremeno ďalej. Čo sa týka relokácií, ja som spravodajcom, ktorý sa eh, tejto téme venuje, ale keď sa pozrieme na problematiku relokácií, aké kritériá, prosím, okrem um, prostých čísel zohľadňujete v tomto procese eh, relokácií, eh, nakoľko naozaj môžeme zohľadniť preferencie či potreby jednotlivcov, eh, či rôzne iné kultúrne či iné druhy kompatibility pri tomto procese relokácií. Zaujímalo by ma naozaj váš názor, praktický názor na riešenie problémov v tejto aktuálnej kríze. Ďakujem. Now Cornelia, please. Ďakujeme pekne. Teraz Cornelia. Ďakujem. Najskôr by som chcela položiť otázku. Keď sa pozrieme do nariadenia, ktoré ešte stále platí o fungovaní agentúry EASO, vidíme tu v článku 30 vymenovanie riaditeľa, že pred vymenovaním do funkcie musí predstúpiť pred náš výbor tak, aby sa mu predstavil. Claude, to hovoríme v skutočnosti tebe. Teda chcem sa opýtať aj pána predsedu. Bola by som rada, keby sme sa to vyjasnili. Podľa nariadenia, totiž podľa článku 30, je potrebné, aby predtým, ako je riaditeľ vymenovaný do funkcie, sa podrobil ju tu vo výbore a potom je aj možnosť zaujať stanovisko. Ja by som sa chcela opýtať, ako sa to presne e, bude v praxi uplatňovať, toto pravidlo, alebo či už je to tak či tak odobrené a toto je len formálne stretnutie. A ďalej, po druhé, existuje aj hodnotenie firmy Ernst Young. A ja by som sa chcela opýtať, aké návrhy na reformu agentúry EASO by sa mali preložiť okrem toho, čo sa tu už spomenulo. A ešte to najpodstatnejšie, keď sa pozeráme na nariadenie o fungovaní agentúry EASO, tak plnenie spoločného azylového procesu systému je dôležité, ale ako to chcete zaistiť, keď členské štáty dennodenne, dokonca aj teraz, v tejto chvíli, porušujú medzinárodné právo aj európske zákony v tejto veci. A to sa týka aj príjmania, aj spracúvania žiadosti, aj uznávania. Ako teda vnímate to, že členské štáty v podstate vôbec nehľadia na to, aké sú pravidlá a z právneho hľadiska postupujú nezákonne v tejto chvíli. Thank you, Cornelia. Ďakujem, Cornelia. Trošku som multitaskoval ale počúval som ťa. Trošku som to nezvládol s tom, že si zoznamom koordinátorov a som to snažil nejako vyriešiť. Áno, áno, máš pravdu. Keď sa venuješ menovaniu riaditeľa, aby som to objasnil, objasnil na konci otázok a odpovedí, Libe sa stretne v kruhu koordinátorov a oni rozhodnú o tom, ako ďalej postupovať. Máme na výber. A ja som koordinátorov chcel navrhnúť, aby zajtra reagovali podľa článku 30 nariadenia EÚ, majú teda možnosť vyjadriť sa eh, vo forme stanoviska na základe vypočutia kandidáta, čiže toto je logický postup. Eh, prezentácia kandidáta, kolo otázok a odpovedí a potom sa môžeme my rozhodnúť na koordinátoroch. Tam vám ešte ten postup raz vysvetlím, ale nemal som problém ani s tým vysvetliť to tu v širšom kruhu. Dúfam, že každému som vyhovel týmto vysvetlením. Kolegyne, kolegovia, mrzí ma to, že som ten zoznam koordinátorov trošku eh, nezvládol, lebo koordinátori sa poriadne eh, nehlásili za EPP napríklad som zástupcu koordinátora prehliadol. E, čiže ja vymenujem všetkých koordinátorov, či už chcú alebo nechcú vystúpiť. Kaťa každého vymenujem, keď nechcete hovoriť, tak nemusíte samozrejme. No a do dvoch minút poprosím všetkých. Tak začal by som pani Macová, ktorá tu nahrádza e, koordinátora za svoju skupinu. Áno, ďakujem, Klaud, ďakujem aj pánovi Karerovi za to, že sem prišiel a že reaguje na naše otázky. Ja sa teším na ďalší kontakt s vami počas celého vášho mandátu. Moja otázka, tá sa tiež týka tej relokácie presunov aby ste nám povedali, čo podľa vás nefunguje v tejto súvislosti, hotspoty a tak ďalej. A toto je vec, ktorú som ja vnímala veľmi kriticky v súvislosti s vašim eh, s vašou inštitúciou EASL má zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri eh, podpore eh, relokácie. Máme tu nariadenie, ktorým sa zriaďuje vaša inštitúcia a z tohoto priamo vyplýva. Čiže mňa by zaujímalo, či vy a EASO ako agentúra budete proaktívnejší aby sa tento koncept viac presadil aj v členských štátoch. A k tým hops potom, čo je potrebné urobiť, aby to fungovalo, aby to naozaj čo najskôr začalo fungovať ako chceme. Pani Kenge a ja sme v spolupráci pripravili správu. A v tej správe je napísané, že EASO by malo byť eh, jedným z hlavných aktérov v tejto oblasti. A k tomuto vás poprosím o vaše stanovisko alebo vašu víziu, ako vy vnímate ďalší vývoj EASO, jeho úloh v porovnaní a s tým, čo nefungovalo až tak dobre v minulosti, tak aby ste sa naozaj stali relevantnejšími, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa azylu. Ďakujem, ďakujem pekne aj za dodržanie rečníckého času. Ešte raz na zoznam je veľmi dlhý, čiže ten zoznam už uzavriem. Keby došiel už tokoľvek už ho na zoznam nepripíšem. Teraz za zelených pani Sargentini ako koordinátorka. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže budem stručná, lebo som už mala otvorenú diskusiu s pánom Karerom a veľa som z toho už teda zistila. Ja si myslím, že pod vami je veľmi zložitá úloha, snaha zvládnuť takúto azylovú krízu. Ľudia, ktorí e, tu e, budú len na určitý čas v členských štátov, e, ktorí sa pošlu k vám, potom sa presunú inám. Čiže ako sa dá táto situácia vôbec zvládnuť za daných okolností? Ďakujem. Ďakujem, Judith. Teraz Laura Ferrara za e FDD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, a ja ďakujem Chozum Karerovi za prezentáciu jeho programu. A ja budem veľmi praktická. Mám dve praktické otázky. Prvá e, sa vo všeobecnosti týka aktuálneho riadenia migračných tokov. E, situácia je extrémne kritická. Je to najväčšia výzva, ktorej čelí momentálne Európska únia a čo si myslíte, môže predstavovať eh, pridanú hodnotu EASu v tejto súvislosti? čo môže byť pridanou hodnotou vašej agentúry. Eh, takže z praktického pohľadu, čo budeme môcť urobiť viac, než eh, toho, čo sa doteraz urobilo na zlepšenie migračných tokov. A druhá otázka sa týka špecifických hotspotov. A ja som veľmi eh, kritická a skeptická v tejto súvislosti, pokiaľ ide o toto riešenie. A skôr to môže podľa mňa predstavať súčasť problému riešenia migračných tokov, ale iba súčasť. Ale mám tu naozaj, e, som tu silne eh, kritická. No a pokiaľ ide o EASO a hotspoty, do akej miery môže agentúra e, prispieť k zlepšovaniu pr- e, procesu identifikácie a prerozdeľovania na základe teda toho e, systému, o ktorom sa hlasovalo pred pár mesiacmi na odbrmenenie Talianska a Grécka. Ďakujem. Chcete vystúpiť v Alda, keď ste sa nehlásili? Ak áno, nech sa páči. Uh, merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa v úvode poďakoval a aby som gratuloval pánovi Ferrerovi naozaj veľmi jasnú prezentáciu cieľov, ambícií, ktoré vo funkcii má. Moja otázka rovnako ako tá, ktorú položil pán Kojo. Celý ten program, ktorý ste nám predložili, budete na to potrebovať eh, zmenu právneho rámca vašej agentúry a aké prostriedky by ste potrebovali e, na najbližšie roky, e, či už personálne alebo finančné, lebo naozaj sme plní dobrej vôle, potrebujeme to vedieť čo najrychlejšie. To je poprvé. Po druhé, teraz takého operatívnejšieho charakteru otázky. V teréne ste povedali, že robíte registráciu, ale tiež tam hovoríte, že je potrebné zlepšiť e, postupy, aby boli automatickejšie, aby sme sa vyhli duplicite v práci, a nepotrebným hranicám s členskými štátmi. Čo to prosím znamená z toho operatívneho hľadiska? Aké problémy sa v teréne vyskytujú? A s akým typom situácií ste konfrontovaní, ako ich chcete riešiť? Po tretie, áno, tá registrácia, ale aby dobre fungovali tie hotspoty, ako náhle sa niekto zaregistruje? Áno, ľudia sú v registri, Rozlišujú sa tí, ktorí podľa vás majú šancu zaslúžiť si azyl, byť uznaní ako žiadatelia o azyl a potom takí, ktorí sú skôr ekonomického charakteru, migranti a tak ďalej, čiže iná kategória. No a tá, čo, čo s nimi potom, keď sa zaregistrujú, čo sa s nimi potom deje, deje sa niečo, nejako sa delia, um, necháte ich na pospas, um, takže čo sa deje teraz, čo plánujete, a čo sa dá urobiť, aby to nebol len nejaký byrokratický mechanizmus registrácie. Ďakujem. Ďakujem, Žerár. A teraz zoznám pán Melo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja uvítal v našich rádoch pána Karéru a chcem mu zablahoželať k jeho nominácii. Teda nejde iba o národnosť, ale zohral dôležitú úlohu vo Frontexte, má naozaj obrovské skúsenosti, čiže naozaj bude takou e, pridanou hodnotou, takou e, výhodou, čiže jeho nominácia je opodstatnená. Vieme ale, čo sa teraz deje. Európa sa nachádza na v ťažkých časoch, e, v zložitých časoch. Pripomenul by som výroky dvoch ministrov, rakúskej ministerky Johanny Meklek a Andresa Sigemena, švedského ministra. No a podľa nich ak Grécko nemá možnosť, e, nemá schopnosť chrániť hranicu s Tureckom, tak je jasné, že šengenské hranice bude potrebné e, znova e, nejakým spôsobom nastoliť. To povedala rakúska ministerka a švedský minister povedal, že to má dopady samozrejme na voľný pohyb osôb. Čiže ešte raz opakujem, sme v zložitej situácii. A Mňa by zaujímalo, ako vaša agentúra môže byť riešením tak, aby tá relokalizácia v Grécku fungovala, lebo tam tie tlaky sú naozaj obrovské. Veď e, tie vyjadrenia ministrov to len e, potvrdzujú. ako nejaké kontroly alebo e, nejaké postupy, e, mala by mať možnosť e, rozlišovať takých a iných, kto je naozaj skutočným žiadateľom o azyl, kto je naopak ekonomický migrant. Na neho sa musia vzťahovať iné pravidla, také, ktoré platia pre ekonomických migrantov a potom takí, ktorí prichádzajú za účelom teroristickej činnosti alebo inej trestnej činnosti. Čiže ako uh, tých jednotlivcov identifikovať tak, aby sme čo najlepšie dokázali chrániť vlastných občanov. Prostriedky, ktoré máte k dispozícii, sú efektívne, alebo by ste mali dostať ďalšie, aby ste naozaj eh, mohli takéto profilovanie urobiť, aby ste mohli zabezpečiť bezpečnosť. Ďakujem pekne. A teraz pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Karera, chcem sa vám poďakovať, že ste sem prišli a blahoželám k e, vašej prezentácii. Musím povedať, že som agentúru a jej činnosť sledovala veľmi pozorne a teším sa, že AZO sa tak zoperatívňuje, jeho úloha sa tak zoperatívňuje. Mám zo pár otázok, vychádzajúc samozrejme z tendencií, ktorých sme svedkami v posledných dňoch za posledné týždne eh, došlo k tomu, že členské ktoré boli veľmi otvorené a akceptovali žiateľov o azyl, že tieto krajiny eh, začínajú uplatňovať reštriktívnejšie politiky. Čiže čo si o to myslíte vy a čo sa dá urobiť v tejto súvislosti? A špecificky ako EASO môže prispieť k riešeniu tejto situácie. No a vo vašom 5-bodovom pláne uvádzate, a plne s vami súhlasím, že EASO by malo oveľa viac prispievať k implementácii spoločného európskeho azylového systému. Ale ako vy vnímate úlohu EASO v tejto súvislosti, teda hlavne pokiaľ ide o revíziu, prepracovanie nariadenia Dublin? Ďakujem. Ďakujem. A teraz já se také připoju, <clears throat> dobrý večer, já se také připoju ke... Ďalší rečník, e, ďakujem pekne a ja blahoželám hm. pánovi Karérovi naozaj vynikajúci prejav na úvod a ďakujem aj za to, že nám predstavil svoju koncepciu. Ja si myslím, že malo ktorý kandidát dokáže vystupovať tak dobre ako on. Ja som vo vašej agentúre bol v lete, viem, ako to vôbec vyzerá, viem, aké prínosy prináša a aké má nedostatky a ja dúfam, že v tej činnosti budete pokračovať rovnako kriticky že budete pristúpať k rovnako kriticky ako váš predchodca, pretože vášho predchodcu som si naozaj eh, veľmi vážil ako veľkého odborníka. A moja otázka. V prvom rade taký nápad na zviditeľnenie vašej agentúry nielen na Malte, ale eh, v rámci celej EÚ pretože naozaj o agentúre nebolo počuť toľko, ako, ako treba. Druhá myšlienka, teraz sa udeluje absolutorium agentúram, no a kritici sa znova ozývajú, že interagentúry by mali byť spojené, hm, teda jedna s druhou. A moja otázka na vás. Ako by ste vy reagovali na takéto slova kritiky? Prečo by teda ja som mala zostať zachovaná aj do budúcna ako samostatná agentúra a prečo sídlo na Malte? Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani Gomeš. Ďakujem. Vážený pán Korera, aj ja vás tu vítam a teraz čakám s nápetím na reakcie na otázky kolegov. Aké prostriedky ja zapotrebuje, aby mohol lepšie fungovať, aby mohol dosiahnuť ciele, ktoré si stanovilo eh, z voči eh, tejto kríze. A čiže ma zaujímalo, teda informácie, ktoré som dostala, a vy to snad aj potvrdíte, podľa týchto informácií posledný mesiac, teda nedávno, Eurodac, e, prístroj sa dostal do hospodov v Grécku a ten proces relokalizácie sa nemohol diať v krajine ako napríklad Portugalsko, kde sme doma aj vy, aj ja. Ja viem, že tí utečenci sú sú zúfalí, ale ten efekt relokalizácie sa nepodarilo spustiť. Ja viem, že chýbajú prostriedky finančné, ľudské. Možno ten problém e, súvisí aj s národnými orgánmi. Neviem. Mňa by zaujímalo, prečo doteraz členské štáty nereagovali, prečo dočasnú ochranu, to sme z roku 2001, neimplementovali. To by možno bol prostriedok, ako urychliť proces EASO. Nejaký vzdušný most. To by bol najlepší spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby na tom zarábali obchodníci a prevádzači. Vyjadrili ste spokojnosť s tým, že čo požiadalo vašu podporu. Takúto spoluprácu chcete, je nevyhnutná, áno, ale vidíme, že naši ministri príjmajú rozhodnutia naozaj krátkodobé, nevždy efektívne, s tým, že e, mimovládky, ktoré podporu Čečencov, je potrebné nejakým spôsobom trestať, penalizovať. No, nemyslím si, že e, toto by nejako spadalo Um, do cieľov EASO. Takže európsky ministri, niektorí z nich kolegom navrhovali, aby sa strieľalo, aby sa na migrantov strieľalo. Takže čo si o tom myslíte vy? Ďakujem teraz pán Radev. Nie je tu? Mhm, odišiel. Takže pani Čeniči. Grazie. <clears throat> Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať e, e, za prezentáciu pánu Mikajerovi. Naozaj to bola veľmi e, zaujímavá prezentácia, pokiaľ ide o problémy riadenia EASO. chystáte sa teraz na zvládnutie nových úloh, máte veľmi ambicióznu úlohu a ja ako ostatní kolegovia, teraz som v vyšetrovacom výbore, budeme sa zaoberať tým, či máte dostatočné e, zdroje na to, aby ste mohli vyriešiť tieto úlohy, nielen pokiaľ ide teda o oblasť ľudských zdrojov. E, je to adekvátne? Čo sa dá urobiť preto, aby tieto e, okolnosti boli adekvátne pre vašu prácu? No, E, hovorili ste o riadení tých vstupných bodov, spomenuli ste Grécko a Taliansko, moju krajinu, e, ktoré sú veľmi e, dotknuté migračnými tokmi. Hovorili ste o sieťach zbierania informácií, o politike susedstva, veľmi ambiciózny program. Ja sa vás pýtam, nuž, ale táto kritickosť si vyžaduje, že už vy ste uvažovali nad tým, e, čo je to najkritickejšie. Takže ako e, chcete tie najkritickejšie otázky e, vyriešiť, riešiť vy? Ako sa chcete popasovať s touto veľkou úlohou? No a špecifickejšia otázka, som veľmi rada, že ste hovorili nielen o hotspotoch a sieti prerozdeľovania, ale hovorili ste aj o príjmaní, o udelovaní ziloch. A ja sa chcem spýtať, či niečo špecifické plánujete pre um, mladiství, ktorí prichádzajú bez uh, sprievodu a takisto deti. Uh, je 5 uh, tisíc napríklad tzv. neviditeľných detí, ktorých stopy sa úplne strátili v Taliansku, čisto iba. A potom je tu možnosť synergie s Frontexom. Ako to vidíte? Vidíte ju? A ak ju zvažujete, môžete nám dať nejaké bližšie informácie v tejto súvislosti. Ďakujem. Teraz pani Loresten. Thank you. Uh, I suppose that... Ďakujem. Áno, naozaj sa musíme snažiť zefektívniť fungovanie rôznych agentúr, pokiaľ ide o utečeneckú krízu. Je to len taká každodenná vec, e, vyžadujúca si okamžité riešenie. No a v tejto diskusii sa čoraz centrálnejšou stáva vaša agentúra, alebo hovoríme o holistickom prístupe k utečeneckej kríze a naozaj potrebné, aby sme mali nejakú spoločnú európsku utečeneckú politiku, nejakú spoločnú inštitucionálnu štruktúru, efektívnejšie riadenie. Lebo je evidentné, že ten systém, ako je, systém relokácií, hotspoty, že toto nefunguje tak, ako by sme chceli. Takže moja otázka na vás. Máte nejaké iniciatívy obzrieť sa v rôznych členských štátov a takto nájsť najefektívnejšie riešenia? Ako obnoviť náš systém, ako ho zefektívniť? počnúť s registráciou, cez relokáciu až po integráciu prístup k trhu práce. Lebo to je skutočne celý systém, ktoré je potrebné takto holisticky preskúmať. Ďakujem, pani Stevens. Vy ste sa hlásili o slovo, ale ja už som pred pamätami uzavrel zoznam rečníkov. Vy naopak ste na zozname, ale bohužiaľ vás už nezoberiem, lebo potrebujeme čas aj na to, aby sme si vypočuli pána raditeľa, lebo zajtra sa musíme vyjadriť k jeho vymenovaniu, takže on musí mať priestor na reakciu. Mrzí ma to. Odraz pani Wimborg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ďakujem pekne pánovi Kalerovi za to, že prišiel. Áno, ten váš životopis je mimoriadne bohatý, ale bude to stačiť vzhľadom na situáciu, s ktorou sme konfrontovaní? Bez ohľadu na to, koľko personálu dostanete, ten problém vám sa nevyriešite. Predtým ste robili vo Frontexe, čiže ste sa pozerali na situáciu cez oči Frontexu, prenásobenie rozpočtu, search and rescue 85% práce práve na tieto účely. Veľa ľudí do Európy ale prichádza, ten prílev je naozaj obrovský a naozaj si uvedomujeme, že je zložité tieto ehm, voľny prerozdeliť. 8 mobilných kancelárií hotspoty za 5 mesiacov ale čo presne tieto kancelárie robia? Ako si tých klientov rozdeľujú? V roku 2015 300 ľudí bolo prerozdelených, 160 tisíc bolo to cieľové číslo, čiže koľko to bude tento rok? V januári 58 tisíc ľudí prišlo z Turecka do Európskej únie. Čiže čo sa chystá? A čo vás čaká na najbližšie obdobie, ako tie hotspoty budú fungovať a ako sa budú zdieľať tí ľudia. Poslední dvaja rečníci, prosím o stručnosť, ako prvá pani Lebreton. Pánom pán Lebreton. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kara, vy ste mm, naozaj veľa vecí podali vo vašom, eh, vo vašom prejave, chcete zoperatívniť EASO, ale je to kontext, ktorý je veľmi eh, nevýhodný. Hotspoty, neúspech, Grécko zaplavené migrantami, 160 lokalizácií sa ešte nevykonalo, členské štáty odporujú, dohoda s Tureckom tiež nič, 3 miliardy eur pre Turecko a Turkom budeme dávať víza a čo z toho? Nič, pretože Erdogan sa svojich záväzkov držať nebude, veď v Štrásburgu nám povedal, eh, čo všetko zle si myslí o európskej civilizácii a jediná vec, ktorá sa dá bola urobiť, e, bol úspech vo Valete, ale aj tento summit bol neúspechom. E, nie sme schopní pomôcť Afrike tak, aby sme zabrstili prílev migrantov. No a Schengen sa nám úplne rúca, úplne rúca. Ja aspoň sa z toho teším, pán Karera, ale konštatujem to. V takomto kontexte, ako môžete naozaj čakať, že EASO sa nejakým spôsobom e, inovuje? Ďakujem a teraz pani Thun und Hohenstein, prepašte mi výslovnosť. Áno, ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať za vašu prezentáciu a otázky týkajúce sa Frontexu, také tu už odzneli z úst iných kolegov, efektívnejší systém, lepšie fungovanie hotspotov a tak ďalej. Tomu ste sa venovali vo vašom úvodnom slove mimovládne organizácie, tu niekto spomínal, že je tu obrovský problém s kriminalizáciou týchto mimovládok. A vieme, že na hraniciach je mnoho ľudí, ktorí sa práve snažia o záchranu životov. Pomôcť tým, ktorí sa na tých hraniciach nachádzajú a hovoria o humanitárnych katastrofách, ktorým tam dochádza. Vy ste e, nám predložili taký 5-bodový plán a v 5 je taký podbod, kde sa hovorí o zapojení s občianskou spoločnosťou, o kontakte e, s občianskou spoločnosťou, že to musí byť, dynamické, že to musí byť dynamickejšie. Čiže k tomu, keby ste nám mohli povedať niečo viac. Ako toto využiť na zlepšenie systému? Lebo to sú ľudia, ktorí poznajú situáciu z prvej ruky. kde sú tie chyby a ako ich napraviť. Takže to by ste mohli využiť. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Všetci boli veľmi disciplinovaní, čo sa času týka. Ďakujem za vynikajúce otázky. Pán Karajra, takže si, ste si vypočuli slova podpory eh, tiež, takže pred nami je veľká úloha a len pár minút času. Takže posnažte sa prosím boli tam aj určité špecifické otázky, e, na ktoré by sme si radi vypočuli vaše odpovede. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, e, boli to veľmi diversifikované a zaujímavé otázky. Nie všetky z nich majú jednoduché odpovede. Budem sa snažiť vytvoriť ich e, viacero skupín. Mnohí z vás mi položili otázku, Eh, súvisí to s tým, že ide naozaj o veľmi ambiciózny pracovný program. Začnem pravdepodobne tým, že spomeniem, že nie je to ani tak ambiciózny ako realistický program. Sú eh, oblasti, ktoré nemôže EASO ignorovať. Všetko, čo som spomenul v mojom úvode, obzvlášť tej externej úlohe, eh, bol predmetom otázok niektorých z vás. Ja eh, som si to nevybrala, je to otázka eh, reagovania eh, na teda príčiny, na realitu v teréne, pretože pôvod migrantov je odlišný. Máme tu, tu z cez južné Stredomorie, sú tu migranti z afrických krajín, Zväčša ide o ekonomických migrantov, ktorí hľadajú lepší život a lepšie pracovné miesta v Európe. Potom tu máme Grécko a Turecko. Trasa, ktorá prechádza týmito krajinami, je dosť odlišná, poprvé o zloženie migrantov. A potom tu máme veľkú diversifikáciu krajín pôvodu migrantov. Je to, či teda teda súvisí to aj s tým, teda, či, aký, aký pôvod má ich migrácia. No a niektorí z vás spomenuli, ako EASO e, s týmto si bude vedieť poradiť a či potrebujeme viac zdrojov. Áno, naozaj potrebujeme viac e, zdrojov. My sme sa to e, minulý rok, koncom roka, snažili preukázať. Ďakujem veľmi pekne výboru Líbe za veľmi pozitívne pozmeňovacie návrhy a zjednodušovanie uvoľnenia dodatočných prostriedkov pre jazo na konci roka 2015 e, máme e, približne 30 nových pracovných miest, tie sú e, veľmi dôležité pre úspech budúcich mesiacov a dostali sme k dispozícii viac prostriedkov, ale nedostali sme viac prostriedkov, takže máme viac pracovných miest, ale nie prostriedkov finančných. A e, takisto máme trojročný e, dokument e, e SPD sa nazýva. A tam spomíname tiež zdroje, mandáty a teda aktivity v tomto jednotnom dokumente Je trošku dlhší, má približne 40 strán. Prvá polovica sa sústreďuje na krátkodobé cieľ do roku 2017 E, teda potom na, tá druhá časť na e, ďalšie e, obdobie, neskôršie obdobie. A pokiaľ je jasné posolstvo, áno, radi by sme mali podporu výboru LIBE, aby sme získali adekvátnu uh, úroveň uh, zdrojov či už teda ide o operačnú časť, prácu v hotspotoch, kríza, ako viete, pokračuje. Minulý mesiac v januári e, boli čísla ešte vyššie než e, v januári minulého roka, takže žiadne indikácie tu nie sú o tom, že v blízkej budúcnosti by počet migrantov, pri, pri, pri, migrantov klesal e, Takže ďalšia, eh, ďalší okruh otázok eh, súvisel s eh, závažnými otázkami, nie tak operačnými, že či môžeme v rámci Dublinu pracovať, ako sa zúčastňujeme na revízii Dublinu, či právny rámec, aktuálny právny rámec je rozhodočne dobrý na to, aby sme mohli naše e, e, úlohy vykonávať. Tu môžem odpovedať okamžite áno. Článok 5 nášho mandátu jasne indikuje, že EASO musí mať a má zodpovednosť v operačnej podpore a práce vzťahujúce sa na hotspoty. Bolo to pre nás nové, ale robíme to s limitovanými zdrojmi. No a k mandátu a e, k revízii tomu, čo v tejto súvislosti robíme. Stále teda konáme v rámci právneho rámca, ktorý tu máme. Ak e, e, chcete, aby, to bol, e, aby som to spomenul, tieto právne otázky, tak ide o článok 5 konkrétne ktorý hovorí o operačnej zodpovednosti EASO v teráne. Ako to robíme? Stručne to spomeniem. Takže interne premiestníme personál, E, realizujeme operačné plány. Máme dva operačné e, plány pre hotspoty v Taliansku a v Grécku. Tieto e, so svojou povahou operačné obsahujú aktivity, ktoré budeme robiť, kalendár, finančné zdroje, ktorých je veľmi málo. Napríklad v roku 2006 do marca pre obe krajiny Ehm, musím povedať, do 22. januára sme vyčerpali eh, eh, operačný rozpočet na celý eh, rok 2016. To ukazuje, ako málo zdrojov máme. Ale máme aj dobré správy. Diskutovali sme s DG Home a máme veľmi úzke, veľmi pozitívne pracovné vzťahy a oni nám teda pošlú finančnú posilu. Takže či môžeme fungovať e, aj v druhom mesiace e, s operačným e, rozpočtom, nie, nemali by sme to urobiť, ale je to vynimočný rok. Rok, ktorý mnohí z vás spomenuli v minulosti, sme po prvde absolutórium nevyužívali všetky zdroje, to sa teraz úplne zmenilo. V prvých 20 dňoch tohto roka sme vyčerpali všetky zdroje, ktoré sme mali k dispozícii na tento rok, takže Odpoviem, áno, e, robíme e, zázraky s veľmi málo zdrojmi. Potrebujeme zmeniť e, rámec a právne podmienky. Možno áno, to závisí aj od revízie Dublinu. Všetci sa zhodneme na tom, a aby som nemal hovoriť ako riaditeľ, povedal by som vám ešte úprimnejšie, čo nefunguje na Dubline ale diskutoval som s mnohými e, z vás a mohlo by to byť predmetom ďalšej návštevy. Ja by som rád e, k vám chodil častejšie, prosím, pozvite ma, rád by som sa diskutoval e, o mnohých oblastiach. Áno, to je pravdou, Dublin nefunguje, reviduje sa, komisia začala s revíziou No, posledná správa v, tej, v tomto smysle je taká, e, teda oznámenie bude v marci a možno niekedy neskôr e, v apríli e, alebo ešte neskôr plný revidovaný návrh, ktorý sa potom predloží na hlasovanie. Takže Dublin sa navrhoval pre úplne odlišnú situáciu, nie situáciu krízy. A niektoré z kritérií pre oprávnenosť e, ochrany ľudí, ktorí e, potrebujú e, ochranu vychádza teda z, dvo, z zodpovednosti prvej krajiny pôdu. To nefunguje v praxi zväčša kvôli počtom, ktoré vidíme na externých hraniciach. V praxi to nefunguje, pretože systém príjmania v mnohých krajinách je veľmi odlišný od e, teda súdnej stránky spracovávania e, prípadov, zoznamu krajín pôvodov, odlišné prístupy e, sú tu vo všetkých oblastiach a my to všetci vieme. A potom dĺžka registračného procesu a spracovávanie jednotlivých žiadostí je veľmi odlišné v rôznych krajinách. Od pár dní až po viac než jeden rok, alebo dokonca viac než rok a pol. Máme veľké percento žiadostí, ktoré ešte nie sú spracované. Ešte e, je prípadne viac než jeden milión e, nevyriešených prípadov vo všetkých členských štátoch a v tejto oblasti podporujeme členské štáty. Takže potrebujeme e, na novo preformulovať systém, a eh, tu naozaj eh, pomáhame skupine, eh, ktorá pracuje na Dubline. Pár stretnutí sa už konalo a budeme aj naďalej spolupracovať. No a ďalšia časť vašich otázok súvisí s tým, ako môžeme riadiť tieto taký obzvlášť teda konkrétne v Grécku. Pokiaľ ide o vonkajšiu prácu mojho týmu a teda EASO v teréne, Nede iba o to, aby sa posilňovali e, kapacity, zvyšovala sa e, e, teda kvalita, kvaličné portfólio EA, a pretávalo sa to do operačnej práce. My musíme jednoducho využívať nástroje, ktoré vyvíjame v konkrétnych prípadoch a teda musia to stať veľmi operačné, veľmi konkrétne a to bola naša výzva ja som veľmi hrdý na to, niektorí z vás to uh, uh, spomenuli, ja som rád, že som prevzal túto úlohu v veľmi kritickej fáze a, e, zafungovalo to. Ja som veľmi operačný človek, operačný manažer, veľmi rád prioritizujem, vytváram si priority, vidíte to, ale nie je to úloha pre jedného človeka. My máme v teréne naozaj ľudí, ktorí pracujú s veľkým nasadením. Eh, členské štáty nás veľmi podporujú, poskytujú nám tiež expertov. Takéto, eh, takýto doplnok ešte nie je úplne uspokojivý, potrebujeme oveľa viac toho, môžem uvieť konkrétne príklady. Nie všetky členské štáty, iba menšina, menej než polovica, eh, prispeli Eh, expertami, ktorí majú eh, byť pridružení k EASO a keď tak robia, tak to robia pomerne chaoticky, nepravidelne, eh, čo stiažuje plánovanie našich činností v teréne. Takže my sa snažíme pochopiť, ako by sme sa mohli priblížiť bližšie k azylovým službám, ktoré by nám mohli poskytnúť rôzne typy expertnej e, podpory a tam sa tiež dopracovávame k pokrokom. A, e, Frontex má odlišné e, úlohy, vy viete, v čom sú tieto odlišno, odlišnosti, nemusím vám o tom prednášať. Frontex má chrániť hranice, my chránime ľudí, v zásade, ktorí prechádzajú týmito hranice, hranicami. Takže ľudia a integrované riadenie hraníc to sú dve odlišné e, dimenzie. E, takže ich práca končí e, presne tam, kde začína naša práca. My sa zamerame táto registráciou migre, migrantov, prípadne ochranou, ak na ňu majú nárok a začíname teda s e, kampaňou e, s ľuďmi v teréne. Bok po boku s Frontexom máme pilotný e, projekt, veľmi konkrétny, kde týmy EASO a Frontexu spolupracovali viacero mesiacov a bolo to veľmi obohacujúce a chceme to takto preniesť aj do teda, tej skúsenosti hotspotov. Takže tam, kde ich práca e, končí, začína naša. Takže je to potom aj e, e, cesta pre tých, ktorí sú žiadať o medzinárodnú ochranu, pokiaľ ide o registráciu, pokiaľ ide o EUDAC. Ja to kúpila pred 15 dňami tieto stroje, software, počítače, mobilné aplikácie a začína to fungovať koľko umožnil náš rozpočet, e, toľko sme teraz do toho zainvestovali. Ja preberám zodpovednosť za toto. Vidím, že naozaj odpovedáte na mnohé z tých detailných e, otázok. E, poslanci určite by chceli počuť tieto detailné odpovede. Ale pokiaľ ide o otázky, ktoré ešte, či odpovede, ktoré ešte nezazneli, možno by ste mohli nám poskytnúť odpoveď písomne, pretože máme k dispozícii e, komisiu iba pre e, určitý e, časový výsek, takže ospravedlňujem sa vám, že nemôžeme už viac času venovať tejto téme. Možno len by som uzavrel tému určité obavy z vašej strany, napríklad pokiaľ ide o zraniteľné skupiny a detí bez sprievodu. E, Týmto sa veľmi e, e, zaoberám aj môj tím. Práve táto oblasť je pre nás veľmi dôležitá. Ja som vypracovala viacero štúdií, techniky, interviu, práve pokiaľ ide o zraniteľné skupiny detí a mladistvých, eh, pokiaľ ide predne k špecifickým eh, národnostiam. Eh, takže toto sa teraz aplikuje pri konkrétnych rozhovoroch zameraných teda na žiadosti o azyl. Pracujeme s občianskou spoločnosťou, to je veľmi dôležité. Mali sme jedno konzultačné fórum ročne, koncom roka, to sa zmení drasticky toto vám slúbujem, uvidíte veľmi konkrétne iniciatívy s mimovládnymi organizáciami a budeme to opakovať e, štvrťročne a bude e, veľká konferencia, konzultačné fórum v novembri. Ďakujem za vašu pozornosť. Rád by som bol mal dispozícii oveľa viac času, aby som mohol e, odpovedať na všetky otázky, ktoré zazneli. Budete mať príležitosť odpovedať na ne písomne, hovorí pán predseda. A ako som povedal pani Ernst, koordinátori zajtra, pokiaľ posledí s článkom 30 e, nariadenia 09 e, e, budú vychádzať z dnešného zasadnutia. A my teda urobíme, využijeme možnosti, ktoré sú nám k dispozícii. My využijeme tú možnosť, že by ste nám poskytli odpovede písomne. Bol by som teraz vďačný za písomné zodpovedanie týchto otázok a je mi ľúto, že som musel eh, skrátiť eh, túto tému. Ešte raz teda ďakujem pán Karera eh, za to, že ste sem dnes prišli. A samozrejme želám vám veľa úspechov, úspechov v vašej práci. Pokiaľ ide o článok 30 e, takto nariadenia. Takže ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Ďakujem aj ja, pán predseda. So colleagues, if you want to settle down, we don't have much time for the next Kolegovia, je mi ľúto, naozaj nemáme veľa času na tento druhý bod na programe. Prosím, láskavo sa usadite, začneme i hneď. Colleagues, we don't have much time for this item and as you know it's important. Ako viete, tento bod je veľmi dôležitý, teda prejdeme i hneď k meritu veci. Prosím, láskavo sa usadte. Ide o prezentáciu aktuálneho stavu od pani komisárky Viery Jourovej, komisárky pre spravodlivosť um, a rodovú rovnosť uh, spotrebiteľov. Pani komisárka následko bude informovať o aktuálnom stave práce komisie spolu s USA vo veci dohody EUS, uh, Safe Harbor po rozhodnutí súdu v prípade Šrems. Nebudem tu prinašať dlhý úvod, chcem totiž, aby kolegovia mali priestor tiež vystúpiť. E, pani komisárka prijavila záujem o diskusiu s nami. Nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Vážení poslanci, vážený pán predseda, veľmi ma teší, že tu môžem opäť pred vás predstúpiť a aktualizovať vaše informácie o prebiehajúcich rokovaniach z EU, z EUSA o novom rámci transatlantických eh, prenosov eh, informácií a údajov. Veľmi rada vás budem teda informovať o aktuálnom stave. V týchto eh, zložitých chvíľach, keď prebiehajú intenzívne rokovania z USA, ako vás ešte nemusím informovať, zrejme viete, že zajtra kolégium bude prejednávať aktuálny stav rokovaní z USA a ja budem im informovať aj ostatných členov kolegia o vašich stanoviskách z dnešného večera. Komisia si stanovila za cieľ vytvoriť silný a pevný nový systém, ktorý prekoná slabý, slabé stránky aktuálne platného systému Safe Harbor a naše hlavné ciele sú naďalej zaistiť, aby základné práva občanov na ochranu osobných údajov boli e, zaistené pri prenose týchto údajov do USA a aj inám do zahraničia a tiež, aby boli umožnené eh, presuny údajov transatlanticky, tak aby eh, mohli prebiehať potrebné operácie. 6. novembra eh, minulý rok si komisia stanovila za cieľ vytvoriť rozsiahly rámec do troch mesiacov a jasne sme uviedli, že nový rámec musí v plnej miere dodržiavať odporúčania rozhodnutia súdu. Musíme vytvoriť taký systém, ktorý bude zásadne odlišný od predchádzajúceho systému Safe Harbor, ktorý bol súdom anulovaný. Budeme naďalej monitorovať, revidovať um, tento mandát. Nesmie to byť ujedinilé uh, rozhodnutie, tak ako tomu bolo pred 16 rokmi. V posledných mesiacoch sme intenzívne pracovali spolu s našimi partnermi z USA snahe získať potrebné záväzky a objasnenia, aby vznikol taký systém, ktorý bude plniť tieto právne požiadavky a ako ste viete, jednostranné rozhodnutie um, respektíve jednomyselné rozhodnutie bude v tomto procese kľúčové. Musíme upozorniť našich amerických partnerov, že akékoľvek nové adekvátne rozhodnutie bude musieť eh, obstáť v skúške nových právnych víziev, to je dôležité hľadiska ochrany základných práv, ale tiež v snahe zaistiť právnu istotu pre naše podniky. Ešte stále rokovania prebiehajú aj na politickej úrovni. V priebehu víkendu eh, prebehli rozsiahle diskusie a naďalej sa o tom bude rokovať na úrovni kolegia. Zajtra teda dnes nemôžem vás informovať o žiadnych podrobnostiach, ale chcela by som vám poskytnúť prehľad aktuálnych bodov, o ktorých sa jednalo a aktuálny stav. Konkrétne sa vyjadríme k štyrom bodom rozsudku. Poprvé, potreba zaviesť obmedzenia a zaistenia a dostupnosti údajov zo strany verejných orgánov, ďalej nezávislý dohľad a individuálne možnosti nápravy v prípade e, ohrozenia národnej bezpečnosti, ďalej riešenie jednotlivých e, stiažností vo veci spracovania osobných údajov na úrovni firiem a tiež po štvrté e, potrebné záväzné rozhodnutie z americkej strany. A pokiaľ ide o dostupnosť údajov zo strany verejných údajov, ako viete, rozhodnutie súdu v prípade Šrems jasne hovorí, že takýto prístup musí byť obmedzený len na to, čo je naozaj nevyhnutné. Chcela by som pripomenúť, že rámec USA um, sa významne rozšíril od odhalení uh, Snowdena, došlo k významným reformám mm, z pera prezidenta Obamu, ktoré zvyšujú mieru dohľadu a zvyšujú transparentnosť v kontexte našich rokovaní. E, získavame e, konkrétne písomné uistenia od americkej strany, že prístup verejných orgánov k osobným údajom presúvaným z Európy bude obmedzený len na to, čo je proporčné a aktuálne nevyhnutné. Tieto uistenia musia potvrdiť, že nedôjde k diskriminačnému masovému sledovaniu a že tieto uistenia sa budú týkať aj osôb, mm, ktoré nemajú americké štátne občianstvo. Musím jasne zdôrazniť, že Budeme naďalej monitorovať e, vývoj v tejto oblasti a to aj v budúcnosti. Ako som už povedala na úvod, toto nebude e, jednorázové rozhodnutie, je to len začiatok celého monitorovacieho procesu. Teraz totiž musíme získať dôveru a budovať dôveru, ale je tu tiež povinnosť veci kontrolovať. E, na to chceme zaviesť program výročných revízií, ktorý sa bude zameriavať na všetky aspekty vrátane dostupnosti týchto údajov pre verejné orgány. A tiež budeme využívať všetky ostatné možnosti a zdroje informácií, aby sme eh, neustále kontrolovali um, aktuálny stav veci, či už občanov eh, v médiách alebo na úrovni občanskej spoločnosti. Ďalej druhá oblasť, nezávislý dohľad eh, a individuálne možnosti nápravy v súčasnosti sú eh, v legislatíve obmedzené možnosti nápravy v prípade súdnych informácií na strane USA, to isté platia aj v Európe, ale musíme zaistiť funkčnosť nezávislého orgánu, ktorý bude spracúvať eh, prípady stiažnosti, ak bude mať daná osoba pocit, že s ich osobnými údajmi sa naložilo nezákonne v oblasti národnej bezpečnosti na strane USA musíme získať taký orgán, ktorý bude mať prístup k informáciám od národných bezpečnostných orgánov. A toto sa môže zaistiť buď e, ombudsmanom, ktorý bude mať skutočne právomoci konať a tiež bude môcť reagovať na konkrétne stiažnosti. Teraz by som prešla k spracovaniu stiažností e, proti firmám v prípade porušenia ochrany súkromia. Práve teraz sa snažíme vytvoriť systém, ktorý zaistí, že akákoľvek eh, eh, sťažnosť jednotlivca sa bude riešiť eh, nejakým spôsobom. V ideálnom prípade, a vychádzajú zo skúseností tieto sťažnosti, by vyriešila samotná firma. Ak nie, potom občan môže využiť alternatívne možnosti riešenia sporov, ktoré budú tiež k dispozícii zdarma. Občan tiež môže osloviť orgán ochrany údajov, ktorí môžu preložiť stiažnosť um, e, americkému e, ministerstvu obchodu alebo komisii federálneho obchodu. E, tiež budú stiažnosti, ktoré sa nebudú môcť riešiť na úrovni tejto komisie, pretože táto federálna komisia obchodu má na starosti strategické aspekty a nie stiažnosti jednotlivcov a preto chceme dosiahnuť vytvorenie mechanizmu konečného riešenia tak, aby všetky tieto sťažnosti boli vyriešené súdne vynutiteľnou cestou. To je nevyhnutné vzhľadom na to, že právo na právnu nápravu je zajistené v našej charte základných práv. Chcem ešte zúrazniť, že európske orgány na ochranu údajov musia zohrávať aktívnu úlohu v tomto novom systéme. Oni e, totiž musia dbať e, o to, aby boli zaistené všetky aspekty ochrany osobných údajov, tak ako to stanovuje charta a musí existovať možnosť e, odvolať sa a posunúť tieto stiažnosti, či už ide o obchodné účely alebo o prípady porušenia národnej bezpečnosti. A tiež v prípade pochybnosti s naložením údajov pri ich presunie do USA tiež musíme dosiahnuť, aby nás americká strana uistila, že budú existovať formálne a záväzné uistenia, keďže toto nebude medzinárodná dohoda, ale len výmena listov, budú potrebné podpisy na najvyššej politickej úrovni a tiež musíme dosiahnuť zverejnenie týchto záväzkov vo federálnom registri. Pracovali sme usilovne na tom, aby sme získali uistenia od americkej strany, aby sme dosiahli, že akýkoľvek nový systém bude plniť požiadavky nového rozsudku Chceme docieliť dostatočne silný, efektívny systém, ktorý na rozdiel od Safe Harbor zaistí, že akákoľvek stiažnosť jednotlivca bude vyriešená a že tam budú aj zároky o tom, že dostupnosť verejných orgánov bude obmedzená len na prípady proporčnosti a nevyhnutnosti a Tiež ďalší rozdiel oproti predchádzajúcemu systému bude v tom, že tento nový systém bude podliehať podrobnému monitorovaniu za účasti národných bezpečnostných orgánov a tiež orgánov na ochranu údajov. Nezastieram, že tieto rokovania neboli jednoduché. Nie je jednoduché budovať silné prepojenie medzi dvoma právnymi systémami, ktoré majú dosť zásadné rozdiely, ale domnievam sa, že úzke partnerstvo medzi Európou a USA si zaslúži toto um, intenzívne úsilie aj na ich strane, aj na našej strane. A dnes večer máme plánovaný rozhovor s tajomníkom pre obchod, Penim Prickém, e, na túto tému. Bude ešte potrebné e, vynaložiť ďalšie úsilie v tomto procese. Ja sa spolieham aj na vašu podporu v celom tomto procese rokovaní z USA. Komisia celkom iste vás bude informovať o akýchkoľvek ďalších krokoch, ktoré sa v tomto smere príjmu. Ďakujem. Ďakujeme. A tiež prednesiete koleg- kolegiu oznámenie zajtra do poludnia a odovzdáte aj naše posolstvo a celému kolegiu. Vzhľadom na krátkosť času dám slovo koordinátorom a následne spravodajcom. Prosím, kolegov, aby prešli okamžite k veci. Naozaj nie je čas a pripomínate všetky súvislosti. Prosím, láskavo prejdite hneď veci k veci. Každý žiada o slovo, prosím, naozaj maximálne dve minúty na rečníka a potom, ak bude ešte čas, bude priestor na druhé kolo. Ale komisárka musí tiež mať dostatočný čas na odpovede. Najskôr pán Vos, nech sa páči. Ähm, mm, ďakujem. Ďakujem aj za vaše vyjadrenia, pani komisárka. Ja som bol dosť zvedavý na to, ako nám priblížite e, toto pretavenie rozsudku e, do praxe. Rozhodne to nie je jednoduché, najmä v oblasti národnej bezpečnosti v USA a tiež e, aspekty Eh, osobného charakteru, ktoré chceme, aby boli do systému zapracované. Eh, tiež bolo zaujímavé eh, dozvedieť sa o tom, ako komisia prispôsobí svoj prístup po tomto rozsudku súdu, aj keď ste nám nemohli podrobne popísať nové aspekty toho systému. Sme radi, že nám popisujete aspoň hlavné nosné body a môžem povedať, že sa celá vec posunula dosť výrazne pred, keď sa príliš posunieme od masového sledovania k príliš cieľovanému stiahovaniu údajov, je to naozaj obrovský krok a okrem toho sú tu tie oblasti tajných služieb. Aj to sa musí opatriť tak, aby občan mal možnosť e, dozvedieť sa informácie v prípade potreby na mňa to pôsobí dosť presvedčivo. Musím vám zablážovať, ak sa vám to naozaj podarí presadiť. Je to totiž podľa mňa veľmi výrazný krok vpred. Hovorili ste o obmedzeniach, o možnostiach um, užívania týchto údajov eh, na úrovni eh, spravodajských služieb a taktiež o možnosti získať informácie a tiež ste hovorili o získaní prehľadu. Toto všetko znie veľmi dobré. Isté, že Dôležité budú potom detaily, ale môžem povedať, že na prvý pohľad sa mi to pozdáva a ešte raz blahoželám. Ďakujem pekne, pani Sipel. Birgit, ďakujem. Ja môžem mm, označiť to, čo nám povedala pani komisárka ako stanovenie cieľa eh, novej dohody naozaj to môžem podporiť. Tiež je tu snaha zajistiť pra- základné slobody, ale tiež právnu istotu pre všetkých aktérov. Avšak ešte mi tu ostáva niekoľko otvorených otázok v podrobnostiach. To budeme musieť potom preskúmať na konkrétnom znení textu, napríklad otázka nezávislej kontroly. Kto presne bude túto kontrolu vykonávať a či bude existovať eh, nezávislá kontrola ehm, plošne v USA, alebo či sa to bude v každom jednom štáte v USA pokrývať samostatne. Aj v legislatíve ehm, jednotlivých štátov sú zrejme eh, rozdiely a ak sú, eh, viete, aké. Čo sa týka transparentnosti, my v Európskej únii máme tiež čo zlepšovať v tomto smere. Nebudem sa k tomu podrobnejšie vyjadrovať. Ehm, pokiaľ ide o dostupnosť eh, potrebných údajov, tu by som sa chcela opýtať, potrebné pre koho? pre podniky, pre vlády, pre bezpečnostné služby a kto proste bude definovať pojem toho, čo je potrebné. Je to veľmi abstraktný e, pojem, či chceme bojiť proti terorizmu, proti všetkým rôznym škodám. A v tomto duchu je teda škála, ktorú pokrýva pojem potrebné naozaj dosť široká. A ešte potreb, posledná vec, chcem sa opýtať, ako podľa vás by sme mali vyhodnotiť um, tú novelizáciu, ktorá sa zavádza teraz v USA v prípade um, žiadosti o právnu nápravu. Ja si tento text vykladám tak, aký ešte nebol definitívne schválený, že akákoľvek výmena údajov bude musieť byť odobrená, inak totiž nebude existovať eh, súdna náprava bez ohľadu na eh, aktuálnu právnu situáciu v USA. To by iste, že bolo v rozpore s tým, čo ste práve popísali ako cieľ a preto podľa mňa tu ešte je mnoho otvorených otázok. Ja teda nie som naozaj až e, taká plná optimizmu, že sa to všetko podarí presediť tak, ako si želáte a že rozhodne ešte bude potrebné preskúmať konečný text. Ak by sa totiž e, súd vyjadril o ďalšom texte, e, že je nepriateľný, to by bol naozaj ten úplne najhorší výsledok. Mm, Kolegovi ja najskôr dám slovo koordinátorom. A rečníkov, ktorí sa prihlásili už vopred. Ak ste sa teda neprihlásili, žiaľ, nedostanete slovo. Pán Kirkop nie je prítomný, preto nasleduje pani Intveld. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať pani komisárke za to, za všetkú usilovnú prácu, ktorú odviedla um, a môžeme povedať, že som naozaj rada, že nie som na jej mieste. Ona zdedila um, toto portfólio a celú túto úlohu od predchádzajúceho od predchádzajúcej komisárky a rozhodne zrejme nikto nezávidí. Budeme si musieť preskúmať podrobnosti tohto návrhu, ale predsa len mám niekoľko otázok. Zaujímalo by ma totiž, aký právny štatút majú záväzky, ktoré dostaneme od USA. Správne ste uviedli v úvode, že tu nejde o rokovania. E, v prvom slova zmysle nejde tu o kompromis, ide tu len o situáciu, v ktorej komisia musí posúdiť, či USA nám poskytujú dostatočné e, záruky alebo nie. Chcem sa opýtať, e, povedali ste, že prezident Obama zavedol reformy, ktoré sa týkajú transparentnosti, uistenia a tak ďalej. Um, úprimne povedané, ja neviem, aké tieto reformy majú právny štatút, tak sa nemýlim, išlo o jednostranné vyhlásenie prezidenta. Nemá to podľa mňa povahu legislatívy. Tiež ste hovorili uh, o písomných uisteniach administratívy. Uh, nedlho sa predsa uh, štátna práva v USA zmení, celá vláda sa zmení. Neviem teda, akú majú aktuálne uistenia hodnotu, ak sa zmení Ehm, celá vláda a bude to odrazu Trumpová vláda či Sandersová vláda. A ďalej e, súdne rozhodnutie e, hovorí o obmedzovaní e, zhromažďovania údajov. Všetkých tých úsilí, o ktorých hovoríte, ja tu nevidím žiadne obmedzenia údajov. A ďalej, keď hovoríte o ombudsmanovi, ktorý bude mať skutočné právomoci konať, čo presne to znamená? ombudsman, ktorý bude môcť zakročiť v kontexte Národnej bezpečnostnej agentúry USA, to si viem len veľmi ťažko predstaviť. Ďalej, e, k záväzkom ste hovorili o e, záväzkoch na najvyššej úrovni. Ak teda k tomu USA pristupuje seriózne, budú musieť e, o tomto prijať zákon. Ja totiž neverím tomu, že sú Američania v tomto seriózni a že to berú vážne. Ak by to totiž bar, e, vážne brali, už by boli dávno schválili takýto zákon, kde by boli skutočné uistenia a zabezpeky a um, občanom EÚ a je občanom tretie krajín, ktorí žijú na území EÚ, teda komisia teraz bude musieť rozhodnúť, či toto je v súlade nielen s judikatúrou ale tiež e, s viacerými rozsudkami, ku ktorým došlo e, až následne o masovom sledovaní, či je to teda v súlade s judikatúrou, či je to e, v súlade so zákonom a či je to kompatibilné so zákonmi, ktoré dúfam sa schvália už nedlho. My sme ich teda odobrili v decembri. Ja nie som síce právnička, nevidela som podrobnosti, ale musím povedať, že ma toto všetko príliš neupokojuje. Budeme sa musieť eh, spolahnúť na to, že Európska komisia dohliadne na tým, aby bolo dodržené právo EÚ. Ak to totiž neurobí komisia, kto to prosím urobí? A kto to nie je v súlade s legislatívou, eh, celkom iste eh, zajtra mladý európsky občan Šrems a tisícka jeho priateľov sa obráti na súd. A musíme si byť istí, že toto na súde obstojí. Ja by som veľmi rada dostala takéto uistenie, zatiaľ som ich nedostala. Ďakujeme. Pani Ernst? Ja, also, vielen Dank. Ďakujem pekne za to, že ste poukázali na to súdne rozhodnutie, ten rozsudok. Často sa na to zabúda a je dobré, že na to pripomínate. Vystáva tu ale kopa otázok. Prvá otázka, čo z toho bude? E, žiadna dohoda, žiaden zákon, vy ste povedali, že to je výmena korešpondencie, čo si lístky vymieňate, aké, s kým. Mne to teda nie je jasné. Ja si myslím, že výmena korešpondencie by so žiadnou krajinou na svete nemohla byť základom dôvery v takejto zásadné otázka týkajúca sa základných práv. Ďalšia vec, ktorú spomínali, to obmedzenie údajov. Ako to zabezpečiť, že naozaj k tomu dôjde? Lebo vieme, že kolegovia z NSA si to predstavujú inak, respektíve majú úplne iný prístup. A teda, že každá stiažnosť sa spracuje, každá, majú to robiť firmy, veď neurobíme capa záhradníkom, Mne sa mm, zdá, že e, táto náprava alebo právna pomoc e, vôbec e, nie je dostatočne upravená. Ďalšia otázka, čo s neeurópanmi? Sú tam zakomponovaní, nie sú tam zakomponovaní? A to by bolo fajn, keby ste nám povedali špecifické písomné prísľuby napínavé. Dôvera je však obmedzená, vychádza zo skúseností, takže toto sú veci, ktoré sú podľa mňa otázne. A druhá vec, ktorú som chcela načetnúť, čo si vy myslíte o tom, keď kongres hovorí, že keď toto, čo tu máme pred sebou, nepríjmeme, že Redress Act eh, je otázny a toto je predsa vec, o ktorej sme hovorili už v súvislosti s eh, tým eh, s tou Abrela dohodou, čiže eh, ako sa tomu postavíme, povieme, všetko je super, vy ste Američania, alebo ako sa, ako sa k tomu potom postavíme, to by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz dvaja spravodajcovia a potom ďalší poslanci. Každý dostane slovo, ale prosím každého jedného, aby sa držal dvoch minút. Lara, ako koordinátorka? Dobre, dve minúty naozaj na osobu, lebo pani komisárka musí mať príležitosť zareagovať, takže Lora a FDD. Ďakujem, pán predseda, bude veľmi stručná. Uh obavy sa súvisia v prvom rade, súvisia v prvom rade s tým, že sa zdá, že sa budú zbierať údaje iba eh, pokiaľ sú nutné a relevantné. Čo znamená nutné, čo znamená relevantné? Eh, tu sa ponecháva veľký priestor pre interpretácie, čo môže byť eh, riziko a môže to byť nebezpečné. Takže nejaká presnejšia definícia by bola vhodná než relevantné a nutné. No a po druhé, to, čo už povedali aj kolegovia predo mňou, listy podpísané na, na vysokej inštitucionálnej úrovni. Ako e, právnička e, sa mi ťažko e, verí, že nejaký list môže mať záväzný charakter keďže chýba v Amerike e, e, nejaký zákon, aký typ ochrany e, tam môže požívať jedinec. Hovorili ste takisto o možnostiach ďalších krokov, takže aké ďalšie kroky môže urobiť jednotlivec? Nemôže robiť kroky na základe nejakého listu. Z právneho pohľadu mi naozaj uniká, aký typ ochrany je možné zabezpečiť jednotlivcom. Či už ide o Američanov alebo aj Európanov. Ďakujem. Please. Teraz pani Loristen. Ďakujem. Claude. Ďakujem aj pani Jourovej. Bohužiaľ, som si netvorila celkom jasný obraz o tom, kde v rámci tohto nového Safe Harbor sa nachádzajú tie body, ktoré sú zárukou toho, že miera ochrany je vyššia ako predtým a že nebude nejaký nový prípad Trump a nová prehra. Čiže nejaké presnejšie argumenty k tým zárukám by som potrebovala. A ešte jedna vec. Vy ste sa nevyjadrili k tomu postupu, ktorý je spojený s tou súdnou nápravou v Senáte. Prešiel prešiel poznací návrh, ktorý hovoril o tom, že tretia krajina musí umožniť eh, komerčné dátové transfery, musí a nemôže ohrozovať bezpečnostné záujmy USA. To je taký protiargument obmedzenia, ktoré vaše presvedčenia, že záruky sa budú platňovať, tak uh, eh, skladka nie sú presvedčivé. Čiže k tomu, keby ste sa mohli vyjadriť tej novej situácii vytvorenej prijatím toho obsmeňovacieho návrhu. Ďakujem. Ďakujem a teraz Jan. A ja sa chcem poďakovať komisárke za aktuálne informácie. Pokiaľ ide o rozhovory o novom unilaterálnom rozhodnutí, pokiaľ ide o nové unilaterálne rozhodnutie USA v súvislosti s transfermi, ja mám pocit, že než sa dopracujeme k písomnému textu, je ťažké vyhodnotiť, s čím máme dočinenia, lebo sa hovorí o proporcionalite, o právach pre neobčanov USA, ale to, to samotné nevypovedá o konkrétnom obsahu. A tým sa dopracúvam k mým aj dvom otázkam, ktoré tu chcem teraz položiť. Prvá, neobčania USA, pokiaľ ide o prístup k ich údajom z dôvodov národného bez, národnej bezpečnosti, že tam bude nejaký ombudsman, ktorý e, sa bude zaobrať ich sťažnosťami a, a ako by mala sťažnosť tomu, tomu sa vyzerať, a aké právne dopady bude mať e, to spracovanie tej stiažnosti. Toto je dôležitá otázka, respektíve odpoved na ňu, lebo toto je jeden zo základov, a bol ten zo základov pri posudzovaní e, teda právnej situácie z USA, teda že neobčania USA nemajú možnosť sa nejakým spôsobom brániť Ďalšia vec. Hovorili ste o vymáhaní FTC alebo veď o tomto ten safe harbor mechanizmus je a bude z toho vychádzať aj nový mechanizmus. Podali ste, že FTC musí riešiť každý prípad individuálne, ale ako sa to bude robiť? ako sa doplní ten mechanizmus, teda aby FTC muselo tieto prípady riešiť. A ešte ste hovorili o mechanizme poslednej inštancie, teda že nejde iba o nejakú um, výnimočnú vec, e, že to má zodpovedať e, stavu v Európskej únii, čiže mňa by zaujímalo, ako, ako konkrétne to bude vyzerať. A ako spravodajca pre tú zastrešujúcu dohodu by ma zaujímala ešte jedna vec. Naša Obava je v tom, či sa našim výhradám vyhovie. Ak sa to udialo v prípade Nexus, tak to hrozí aj nám. Možnosť eh, obrátiť sa na súd v súvislosti eh, s občianstvom, či eh, teda tu na nejako konkrétne je to vyriešené, alebo ako to vyzerá. Teraz pani Stevens. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem porade poďakovať pani komisárke za to, čo povedala. Máme však zo pár otázok, ktoré ostali nezpovedané. Výmena údajov medzi EU a USA Chceme teda, aby náš vzťah bol založený na princípe rovný s rovným, ale čo teraz očakávame od tretich krajín, že budú kopírovať našu úpravu nielen pre našich občanov, ale aj pre osoby, ktoré na našom území majú pobyt aj pokiaľ je teda o možnosť obrátiť sa na súd. A ďalšia otázka, eh, aké záruky ste vy dostali, pokiaľ ide o to prechodné obdobie a máte pocit, že dohoda s treťou krajinou eh, môže byť eh, urobená tak, aby teda obstala požiadavkám budúcnosti a máte pocit, že sa tu uplatňuje vyšší štandard na USA v porovnaní s inými dohodami EÚ a tretie krajiny? Ďakujem, ďakujem. Teraz pán Bony. Thank you very much, Mrs. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka za vaše úsilie a tvrdú prácu a mám pocit, že sa veci hýbu vpred. Som celkom optimista, ale mám aj určité obavy Dobre je to, že nebude jeden mechanizmus rozhodnutia Európskej komisie, ale že e, to bude taký súbor mechanizmov a pravidel. To je podľa mňa dôležité. Dobre je tiež to, že sa vytvorí stanoví nová úloha ombudsmana na národnej úrovni, aby sa jednotlivci e, mohli stiažovať ale keby ste nám to detaľnejšie opísali, neviem, či už teraz ste toho schopná, alebo si to necháte na budúce, ako budú teda tieto ombudsmani fungovať. Ďalšia dobrá vec je spoločná revízia každoročne, ale znova ako to bude vyzerať. A ešte posledná vec súvisí s obavami alebo s pochybnosťami, o tom, aká je pripravenosť a otvorenosť USA, zástupcov USA, nielen pokiaľ ide o úroveň deklarácií, ale pokiaľ ide o skutočné záväzky a akú formu tieto záväzky mať budú. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za vaše informácie, keď to porovnáme so situáciou spred troch mesiacov, sú tu pokroky, dôležité pokroky. Dohodu detálne nepoznáme, čiže naozaj je ťažké povedať, či odpoveda našim požiadavkám alebo nie. Ja mám pocit, že je potrebné, aby to bolo v súlade s základnými právami, a to ste nás ubezpečili a to je veľmi podstatné, čiže ten výsledok budeme hodnotiť podľa toho. Otázka znie aj, akého charakteru bude táto dohoda, výmena korešpondencie. No, to je príslabý nástroj a uvidíme, či to postačí. A ďalšia vec, ochrana údajov a naše nariadenie musia byť rešpektované, inak nemá zmysel. Ja dúfam, že sa vám to všetko podarí. Nie som si istý, či americká strana toto naozaj chce. Sú tu dosť zásadné pochybnosti. Ale ak to fungovať nebude, ak sa to neudeje, máte nejaký plán B pripravený? Čo potom? To je podľa mňa pre nás veľmi dôležitá, veľmi relevantná otázka. Thank you, Joe. And next is Mr. Lopez Aguilar. Ďakujem teraz uh, pán López Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa pripojiť k predrečníkom, ktorí hovoria že je to veľmi užitočná výmena, je to ešte stále prebiehajúci e, proces a chcem sa pridať e, k tomu, čo spomenuli kolegovia. Stručne dva body. V prvom rade k e, perspektíve môžete ukončiť tieto rokovania, a by to eventuálne vstúpil aj do platnosti tento nový systém Safe Harbor. V roku 2016 sa budú konať voľby v USA. A e, vlastne teraz máme dočinenia s americkou vládou, ktorá koncom roka už nemusí byť tá istá, môže byť nahradená. A preto e, a, a sú tam mnohí, ktorí sú veľmi negatívne naladení voči tomuto tejto úprave. A to je niečo, čo sa netýka Národnej bezpečnostnej agentúry, ale aj súkromných organizácií. Ako to vyzerá v tejto oblasti ochrana súkromnej sféry? E, požadujú podniky alebo e, súkromné osoby v budúcnosti? Ako sa to teda plánuje? Ako vyzerá vaša perspektíva pre tento rok v tejto súvislosti? Aktuálna situácia je e, e, strašná, pani komisárka. Je to porušovanie e, nášho práva. A napriek všetkým problémom musíte sa snažiť prekonať túto situáciu a získať niečo lepšie, čo by vlastne uspelo nielen na súde, ale čo by bolo naozaj legálne. Ako viacerí kolegovia povedali, Eh, Chcel by sa podpísať tomu, čo eh, už spomenuli, okrem teda otázky ombudsmana, že by to bol niekto eh, schopný. Ale pokiaľ ide napríklad o naše členské štáty, obzvlášť pokiaľ ide o spravodajstvo naše členské štáty, nechávajú robiť nejakú, svojim službám špinavú prácu e, pre e, USA. Práve sme tu mali správu e, FEA o tom, že tam nie je žiadny demokratický dohľad vo viacerých členských štátoch, vrátane môjho, Portugalsku v tejto oblasti. My sme si teraz želali, ak by komisia alebo nejaká iná organizácia tu začala byť aktívna. A potom k štatútu dohody, nie je teda e, medzinárodná dohoda, je to výmena údajov, ako hovor, výmena listov, ako hovoríte. Budú to naše, e, e, budeme to považovať za záväzné, keď to podpíšu páni Tusk, Obama, budú potom to dodržiavať aj naše členské štáty, budú dodržiavať tieto záväzky, ktoré príjmete v ich mene? Ďakujem. Chcel by som odostať e, slovo naspäť vám, pani komisárka. Veľa e, kolegov spomenulo otázku efektivnosti tejto dohody. Zatiaľ nemáme nič e, písomne, lebo ste nám, ne, pretože návrh chcete zajtra predstaviť kolegiu. Chcem požiadať kolegov, e, že všetko sa, e, e, čo tu teda zaznieva, sa veľmi presne hodnotí a pokiaľ ide o otázky ombudsmana a povahu tých jednotlivých bodov, stále znova sa toto opakuje, takže nemal som už nikoho ďalšieho na zozname rečníkov. Chcem len povedať, Mm, k tým myšlienkam, ktoré zaznievali. Nie, neboli ste na zozname rečníkov. Prosím, eh, buďte trpesliví, eh, nápomocní a dostanete sa eh, k slovu. Chcem len ukončiť to, čo som chcel povedať. Mám dva návrhy. Pomôcť komu si v jej práci a pomôcť aj nám aby sme mali nejaký osobitný e, e, hearing e, s zástupcami USA EU na vysokej úrovni transparentne a otvorene by sme tam diskutovali o tom, ako sa tieto veci majú a v prípade ombudsmana, aký, aká je jeho povaha, ako môžeme pomôcť jednotlivcom, A potom, pokiaľ ide o uznesenie e, Európskeho e, parlamentu, my tu potrebujeme nejakú e, pomoc posunúť veci ďalej. Nejde tu o medzinárodnú dohodu. Je to zvláštny hybridný typ dohody. Takže tieto veci som chcel spomenúť. Ja to možno zajtra na zasadnutí koordinátorov navrhnem. Ale možno by to ošetrilo tie obavy, ktoré tu uh, zaznievali teraz. Takže poprosil by som teraz pani komisárku, aby sa mohla vyjadriť. Ďakujem. Funguje mikrofón. Dámy a páni, Um, očakával som, že uh, môj popis nebudete považovať za dostatočný a na začiatku som už povedala, že musím uh, ostať vo všeobecnej rovine. Niektorí z vás spomenuli, že ste právnici a právnici vždy uh, chcú vidieť presné znenie, pretože to komplikované je práve v tých detailoch a v konkrétnych formuláciách, takže ospravedlňujem sa za tieto všeobecné informácie, pretože zatiaľ nemôžem e, s vami zdieľať bližšie detaily, ale budem sa snažiť e, zodpovedať to, čo možné je. You, you asked about whether I trust our counterparts. Dôverujem našim, e, našej protistrane v USA. Naozaj dôvera je teraz potrebná, ale zároveň musíme aj kontrolovať a to, e, čo sme žiadali práve v oblasti e, teda obmedzení a prístupu e, k údajom národné bezpečnostné orgány, žiadali sme o presný popis obmedzení, ako sú odvodené z ich národného práva, Vidíme, že je to popísané v eh, eh, prezidentskej eh, smernici, ktorá jasne popisuje výnimky, kedy môžu mať prístup k týmto údajom Národné bezpečnostné služby, ale to je jedna vec. O toto sme žiadali a dostali sme aj presne pre, takýto presný popis obmedzení toho, čo americká strana iné e, bezpečnostné orgány považujú za potrebné a primerané, pretože toto je naša terminológia, oni majú svoju terminológiu a my potrebujeme objasniť to, čo oni majú e, týmto na mysli. Takže my tento popis máme. Ten Eh, naozaj predstavuje presný text týkajúci sa eh, naozaj na mieru ušitého eh, prístupu, ktorý musí mať prioritu nad všeobecným prístupom, ku ktorému by mohlo dochádzať v určitých osobitných prípadoch, vlastne v troch, v troch okolností, ak teda takýto Eh, špeciálny prístup nie je operačne možný, alebo ak eh, vidia nejaký veľmi nebezpečný trend, ktorý si vyžaduje viac než cieľený prístup. Ale v našich eh, rokovaniach sme vlastne dosiahli, že tento cieľený prístup nemôže byť pohltený tým všeobecným. To je naša veľmi veľká obava a my sme žiadali, aby toto bolo veľmi presne popísané zo strany amerických partnerov. Ale tento popis je jedna vec. Druhou vecou je, ako e, sme schopní to skontrolovať. A preto som e, veľmi jasne na začiatku povedala, že e, toto považujem za veľmi silný záväzok zo strany komisie, že budeme pravidelné kontroly vykonávať, budeme robiť výročné E, správy, kde národné e, spravodajské služby budú tiež e, prispievať. Budeme si to overovať s firmami, pokiaľ ide o počet požiadaviek, na ktoré museli zareagovať. Tiež budeme využívať ďalšie kanály PICUP, správy médií, mm, mimovládne organizácie, občianská spoločnosť. Ja som sa s nimi stretla, keď som bola po Washingtone a dohodli sme sa aj na využívaní ich informácií. Ja osobne túto tému považujem za tú najzložitejšiu, pretože tajné služby, ich hlavnou charakteristikou je to, že sú tajné a nemôžu s nami zdieľať konkrétne príklady na základe ktorých by sme mohli posúdiť, či e, tam e, teda došlo k tejto potrebe a proporčnosti. Takže preto vítame iniciatívu vytvorenia e, nejakého ombudsmana, ktorý by na naše požiadanie by mohol byť zapojený a mal, mal by, e, teda bol by vo vysokej hierarchii americkej e, správy, splňal by silné požiadavky našej strany na to, že to musí byť naozaj funkčne e, nezávislá funkcia, musí e, byť autorizovaný požiadať bezpečnostné služby o informácie konkrétnym prípadom. Ešte stále diskutujeme s americkou stranou o tomto, pretože e, táto možnosť ombudsmana nám bola poskytnutá ako alternatíva, ako možnosť e, iba prednedávnom a je to teda jedna z otázok, ktoré musíme dotiahnuť do konca v našich rozhovoroch. Ale môžem vás ubezpečiť, že prípade, že využijeme e, túto možnosť mať ombudsmana e, s plnými kompetenciami a silnými e, právomocami, ktorý by mohol spracovávať aj teda stiažnosti jednotlivcov, ktorí budú mať informácie alebo pocit, že ich údaje boli a ich súkromie bolo narušené a nerešpektované zo strany orgánov národnej bezpečnosti. Takže nechcela by som to nazývať new, uh, nový safe harbor. Určite by sme chceli nájsť nové meno pre túto novú úpravu. Je jasné nielen z rozhodnutia súdu, ale aj z toho, eh, na čo sme predtým eh, prišli, že naozaj potrebujeme novú úpravu musíme to robiť znova a lepšie, inými slovami. E, takže rozhodnutie súdu nám tu e, naozaj predstavuje meritko, e, ktorým sa máme orientovať. Je tu obrovský transfer údajov medzi EU a USA, pretože je tu veľmi veľký, pretože je tu, veľká, je tu aj veľká závislosť podnikov od tohto a preto potrebujeme oveľa bezpečnejšiu úpravu. Pýtali ste sa, či to isté robíme aj e, voči iným tretím krajinám. Samozrejme, keď máme prijať rozhodnutie o adekvátnosti nejakej tretej krajiny, či je tam e, ekvivalentná alebo adekvátna miera ochrany ako v EÚ, musíme samozrejme zabezpečiť, že tomu tak je. A preto sa snažíme e, využiť všetky možnosti aby sme mali e, takéto silné právne záväzné, e, e, silné právne záväzky zo strany amerických štátnych orgánov, že tu teda bude dostatočná miera ochrany na americkom území, ktorá by umožnila zhodnotiť ekvivalentnosť. Pretože toto jasne od nás súd vyžaduje. Takže my nežiadame, aby tam bola identická ochrana, pretože, ako som povedala úvodom, sme tu vo veľmi zložitom, zložitej situácii, kedy sa snažíme e, spojiť e, tieto dva veľmi odlišné právne systémy, ale e, hľadáme dostatočne silné záruky na to, aby bolo možné prevziať e, toto e, e, zodpovedné rozhodnutie, urobiť toto zodpovedné rozhodnutie o adekvátnosti ochrany súkromných údajov na americkom území. Preto žiadame amerických partnerov o najsilnejšiu možnú formu právne, nejakých právnych záväzkov, tak mnohí z vás eh, povedali, že listy nepostačujú, plne vás eh, chápem, ale treba si uvedomiť celú eh, štruktúru týchto dokumentov, ktorú bude tento systém obsahovať. Takže v prvom rade my ako komisia jasne formulujeme požiadavky, na ktoré nám musia odpovedať americké orgány formou listov, ktoré sú podpísané eh, ľuďmi, ktorí sú čo najvyššie hierarchicky. Tieto listy potom naša strana prevezme ako právne záväzné. Niektorí z vás spomenuli voľby v USA. No už eh, nemáme žiadnu inú možnosť, než očakávať kontinuitu. Ak nie, tak budeme musieť prerušiť nový systém, to je úplne jasné. Ale teraz pracujeme e, s aktuálnou vládou a myslím, že robíme to, čo je vhodné, aby sme teraz získali čo e, pod podpis čo najvyššie, teda e, postavenej osoby, ktorá by sa podpísala pod teda americký záväzok. No a opäť by som chcela pripomenúť, e, že e, to bude vlastne unilaterálne e, rozhodnutie zo strany komisie pomocou procesu komitológie, ktorý bude nasledovať v prípade podpory zo strany kolegia. A verte mi, toto je jedno z najvážnejších rozhodnutí, ktoré budem navrhovať, pretože prijať takéto rozhodnutie bude znamenať prevziať zodpovednosť za to, čo sa udeje na druhej strane Atlantiku. Ale my potrebujeme takéto rozhodnutie, ktoré e, bude musieť vychádzať za dôvery. A opäť e, musím doplniť dôvera, ktorú e, musí sprevádzať, ktorú musí sprevádzať kontinuálna kontrola. Pani Sipel sa spýtala, na e, federálnu alebo e, štátnu jurisdikciu, takže sme tu na federálnej úrovni, takže ombudsman by mal byť zodpovedný za e, teda na, na federálnej úrovni za všetky štáty a dúfame, že e, tento e, príslušný zákon bude prijatý čo najskôr. Súvisí to aj s dohodou o komerčných údajoch, ten zastre, e, tej zastrešujúcej dohode sa teraz pracuje, takže je to zložitá situácia, ale som presvedčená, že sa čo najrychlejšie e, e, príjme e, táto úprava a pokiaľ ide o vašu otázku, nie týka sa to iba občanov EÚ, ale aj občanov tretich krajín. Právna služba parlamentu e, vypracovala svoj návrh v tejto súvislosti, svoj názor. E, my sa ním budeme zaoberať, na tom treba ešte popracovať. A k obmedzeniam už som odpovedala, že sme hľadali e, čo najpresnejšie znenie definície tých obmedzení prípade eh, špecifických úprav Safe Harbor. No a eh, zopakujem, eh, skutočný život ukáže, ako to funguje a budeme veľmi úzko toto všetko monitorovať. Ak by sme videli, že nový systém zlyháva, bude tam jasná e, klauzula o e, prerušení, ktorá bude hovoriť o tom, že za e, podmienok, keď by systém nefungoval a záväzky by neboli zo samejskej strany splnené, prerušíme túto novú úpravu. Žiadali ste lepší popis alebo presnejší popis postupov a procesov týkajúcich sa e, sťažností. Ako som povedala, e, prvým riešením bude, e, že teda tí, ktorí sa budú sťažovať, jednotlivci budú sa sami obracať na tieto firmy Veľká väčšina týchto stiažností sa na tejto úrovni firiem e, zatiaľ z, z našej skúsenosti vyriešila, ale a v prípade, ak by to nefungovalo, silnú úlohu bude zohrávať e, úrad na ochranu osobných e, údajov, alternatívne možnosti riešenia sporov, na americkom území federálny výbor pre komisia pre obchod, a niektorí z vás sa pýtali aj na FTC. E, samozrejme nemáme iné možnosti, než len rešpektovať ich e, právomoci a ako som už predtým povedala, oni sa zaberajú skôr strategickými otázkami než individuálnymi stiažnosťami. Takže v prípade, že sa nebudú oni zaoberať nejakou stiažnosťou, sme pripravili arbitrážny e, panel ako naozaj posledné e, riešenie. Ale to je tiež niečo, čo sa teraz musí ešte bližšie e, prerokovať, pretože mu sa musíme dohodnúť na určitých detailoch. Zabudla som na niečo. Kým budete rozmýšľať, chcem len eh, poprosiť eh, tlmočníkov o eh, ďalších pár minút. A ešte vaše doplnenie z vašej strany, pani infelde. Všetko to znie ako deja vu. Veľmi podobné diskusie sme už viedli v čase keď sme diskutovali o PNR dohode z USA, vtedy USA e, navrhoval tzv. undertakings, to mne sa veľmi podobá na písomné uistenie. a vtedy sme dospeli k záveru, že to jednoducho nepostačuje a tak e, to videl aj sú, takže prosím, neurobte tie isté chyby. E, môžeme urobiť chyby, ak sme ešte neurobili, ale neopakovať tie staré. Samozrejme, vieme, že medzi písomným, e, písomným zabezpekou a undertaking sa sú e, rozdiely. Merci. Preto, e, prosím, tiež stručne. Ďakujem. Je dôležité, pani komisárka, že ste nám prišli e, dnes večer a povedať e, nám niečo o dôsledkoch e, rozsudku v prípade Šrems, kde sa odsudilo konanie inštitúcie, ktorú zastupujete. Teda je to naozaj minimum, že sem prídete a chcete nás informovať. Vy ste um, si istá v istých veciach, ale ja som dosť zneistený. Poprvé, čo sa týka odsúdenie komisie, Eh, komisia si bola príliš sebavedomá uisteniami americkej strany a opäť sa do toho istého púšťate. A pričom jediné, čo si dosiahli, je korešpondencia, veľmi nejasná, veľmi vágná tvrdíte, že všetko sa uberá správnou cestou. Ja tomu teda vôbec neverím, pani komisárka. Ja si myslím, že máme dočinenia s partnerom, ktorý síce eh, vyzerá byť dôveryhodný, ale vykonával masové sledovanie a ak sa to bude v budúcnosti opakovať, tak na to nejako neustí. Ja som bol vo Washingtone v Bielom dome, ja som sa stretol s parlamentom misiou, e, s americkými funkcionármi, ja som tiež hovoril o tomto rozsudku a tiež o dôsledkoch, ktoré môže mať. Nestretol sa s prezidentom Obamom, to isté, že nie, ale rozhodne som nedodobudol dojem ochoty spolupracovať. E, hovorili o americkej suverenite, o právomoci a vyvolali dojem, že my nemáme dôvod a právo vyvolávať ani tlak. E, pani komisárka, podľa mňa je dôležité opýtať sa, či nie ste teraz e, v situácii, keby ste ohrozovali našu stabilitu a že sa vystavujeme e, príliš veľký ochote podpísať dohodu TTIP aj v tomto kontexte Safe Harbor. Um, Prosím láskavo pani komisárku, aby uzavrela svoje odpovede. Minutes. Vera, if you want to just do some conclusions now and, uh, and draw this to a close. Yes, just, just to reply on the last question, no. <laughs> Zareagujem na poslednú otázku, nie. Nie, myslím, že neohrozujeme ochranu osobných údajov. Ja sa môžem uh, zopakovať, že našim hlavným cieľom je zaistiť, rovnakú mieru ochrany aj na americkom území, aj tu. Práve preto, že tam nemáme jurisdikciu, musíme sa spolahnúť na americké orgány, aby nám poskytli záruky a tiež uistenia. A mňa došlo frustruje, ak som vyvolala dojem, že tieto rokovania boli jednoduché. Rozhodne jednoduché neboli boli to zložité rokovania a naďalej aj sú. A musím povedať, že aj po týchto zložitých rokovaniach musíme vložiť istú mieru dôvery, ale musíme aj stanoviť jasné pravidlá, ktoré by nám dali čo najviac priestoru na kontrolu toho, ako veci fungujú a tiež na získanie dostatočných záruk, že je tam eh, potrebná ochrana. O toto sa teda snažíme a ak to nebude teda v praxi fungovať, to sa ukáže až po istom čase, keď tento nový systém už bude v platnosti, požiadame o pozastavenie jeho platnosti. Pretože tento systém musí byť dostatočne silný a pevný, nesmie byť pascov pre európske údaje. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. Je to naozaj mimoriadná situácia, keď komisia tu má zoznam tém, o ktorých musí rokovať z USA, zatiaľ to ešte nie v písomnej podobe. E, zajtra sa to chcete predniesť kolegiu. Myslím, že to však panuje hoda o našej politickej úlohe. Chceme byť zapojení, aby sme mali prehľad o tom, o čom presne sa rokuje. Teda ten návrh, ktorý som predložil uh, už v úvode, myslím, naďalej platí. Všetci kolegovia podporu, že chceme byť zapojení do tohto procesu vo všetkých fázach. A myslím, že tým posilníme aj vašu pozíciu, najmä vzhľadom na niektoré skutočnosti, ktoré sa teraz odhalili. Prosím, láskavo odpustite e, tú istú dávku cynizmu, pretože sme požiadali o pozastavenie platnosti roku 2014, e, preto chceme byť teraz zapojení od úvodných fáz celého tohto procesu. Ešte raz ďakujeme pani komisárka za vašu dnešnú prezentáciu. Veľa šťastia na zajtrom stretnutí s kolegiom. Ešte raz srdečná vďaka všetkým za účasť, e, za vašu výdrž. Ďakujem.